všetko ešte e, všetko sa zmestilo do noriem demokratickej diskusie, ktorú nikdy by som nechcel obmedzovať. E, ďakujem dámy a páni, ideme hlasovať. Głosovanie. Teraz hlasujeme. Ehm, denný program e, má na pláne hlasovanie o správe pána Begeho o rozpočtovej disciplíne a o viacročný finančný e, rámec, e, finančnú disciplínu a tiež konkrétne o financovanie projektu ITER. Ak tomu správne rozumiem, máme tu ústny pozmeňujúci návrh. Prosím pána Lamasúra, aby sa vyjadril. Je vous remercie, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. V mene rozpočtového výboru by som e, chcel požiadať o to, že predtým, ako budeme hlasovať, aby ste predložili hlasovanie o pozmeňujúcom e, návrhu, ktorý bol e, včera jednohlasne prijatý rozpočtovým výborom, e, je to neskoro predkladaný pozmeňujúci návrh. Žiaľ, kvôli nedostatku času sa nám nepodarilo predložiť, predložiť ho do mnohých jazykov, no je to veľmi dôležitý pozmeňujúci návrh, pretože po dohode, ktorá padla minulý týždeň v trialógu, pokiaľ ide o financovanie projektu ITER, sme sa včera popoludní dozvedeli, že rada jednohlasne prijela túto dohodu. No s jednostranným prehlásením, ktoré podpísalo 6 štátov, ktoré dávajú opačný výklad tomuto textu, ako mu dával parlament. Preto sa rozpočtový výbor domnieva, že dnes do poludnia Európsky parlament slávnostne pripomenie svoj výklad, bez ktorého by sme nedali svoj súhlas v rámci trialogu. Preto musíme uplatniť článok 61 odrážka 3 nášho nariadenia, ktorý umožňuje, aby sme predložili tento pozmeňujúci návrh na hlasovanie, hoci neskoro, ale podmienky boli naozaj mimoriadné. Ďakujem, pán predseda rozpočtového výboru. Navrhuje, aby sme hlasovali teraz a mm, isté e, opravy, zmeny a výklady, ktoré boli prijaté včera na rozpočtovom výbore. Chcel by som sa najprv opýtať, či niekto je proti e, takémuto postupu. Keď nemá nikto nič proti takémuto postupu, budeme teda hlasovať. Ako o to žiadal pán Lamasur. Ide o to, na čom sa včera dohodol rozpočtový výbor. Kto je za to, na čom sa včera e, rozpočtový výbor? Ďakujem, kto je proti, kto sa zdržal. Takže toto rozhodnutie bolo schválené a návrh pána Lamusura a rozpočtového výboru tým pádom bol schválený v plenárnej schôdzi. Môžeme teda pristúpiť k hlasovaniu o správe pána Böge. A to bude menovité hlasovanie a spolu s tým pozmeňujúcim návrhom, o ktorom hovoril pán Lamasúr. Začínam hlasovanie. Hlasovali ste všetci. Končím hlasovanie. Bolo to schválené. Ďakujem pánovi Berger. No a teraz pristúpime k správe pani Jendržejevskej. To je návrh e, e, rozpočtu 7 2011 opravy rozpočtu, návrh opravného rozpočtu na rok 2011. Bude to menovité hlasovanie opäť. Začnem hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Bolo to schválené. Ďakujeme pani Jendržejevskej. Ďalšia správa pána Böge. Uvoľnenie prostriedkov z Fondu Solidarity EU. Menovité hlasovanie. Začínam hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté. Ďakujem pánovi Berge. A ďalšie hlasovanie bude o správe pani Matery. Využite prostriedkov z Európskeho fondu pre prispôsobenie sa globalizácii, menovité hlasovanie, začínam hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválené. Ďakujem pani Matera. Teraz hlasujeme o správe pani Sipel, právo na informácie v trestnom konaní. Opäť menovité hlasovanie, začínam hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Bolo to schválené a ďakujem pani Sipel. Teraz um, ehm, pristupujeme k správe pani Alaja Sender. Ide o menovanie člena dvoru auditorov. Najprv budeme hlasovať e, o ehm, menovaní pána Pinkstona. Vážení kolegovia, toto bude tajné hlasovanie a budete mať len modré svetlo na vašom prístroji. Môžete hlasovať buď za, alebo proti, alebo sa zdržať ako zvyčajne. S tou výnimkou, že tam bude len jedno svetlo na vašom prístroji. Hlasujeme o menovaní pána Karola Pinkstena. Začínam hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Kandidatúra bola schválená a môžeme blahoželať. Teraz budeme hlasovať o menovaní pána Hendrika Odpa. Začínam hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Kandidatúra bola schválená, gratulujem. A hlasujeme o menovaní pána Juana Francesca Corona Ramora, Ramona. Áno, rozumiem, že tu máme istý návrh. Pán Odi. Prezident, nous sommes en train de, de... Áno, pán predseda. Teraz prebiehajú naše konzultácie vo veci menovania člena dvora auditorov a pripomínam, že dvor auditorov sa skladá z 27 členov a článok 26 hovorí o tom, že členov menuje rada po konzultácii s parlamentom a dnes bude prebiehať e, tá konzultácia a potom to odovzdáme rade. Vlády navrhujú mena a Európsky parlament k tomu vyslovuje svoj názor. Máme tu teda členov a um, bolo nám v rámci 8 štátov, Belgicko, Dánsko, Španielsko, Irsko, um, Fínsko, Taliansko, Portugalsko a Švedsko a v týchto 8 štátoch sú 4, kde sa nedávno zmenili vlády Belgicko, Taliansko, Španielsko a um, v dvoch uh, to bolo bez volieb, v Belgicku, v Taliansku a v Španielsku a v Dánsku po voľbách. K týmto, alebo z týchto štyroch štátov je jeden štát, teda Španielsko, kde sa zmenilo aj mm, politické rozloženie a bol som na zasadnutí v Marseji a tie tri štáty nič nechceli, ale pokiaľ ide o Španielsko, politickí zastupcovia ma požiadali, aby sme poprosili parlament, aby sme podľa článku 108 našich pravidel odložili hlasovanie, aby sme im dali čas na zváženie situácie ehm, Kráľ bude menovať vládu budúci týždeň a je to požiadavka, ktorú sme predložili do nášho parlamentu, aby sme odložili to hlasovanie a skupina EPP vás o to žiada. Sorry. Zgodnie z zasadami chciałbym... Podľa zásad by som chcel požiadať, aby sa e, najprv jeden poslanec vyjadril za tento návrh, takže prosím, kto sa chce vyjadriť za e, tento návrh? Kto to podporuje? Nech sa páči, pán Speroni. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Veľmi často v Európe sa ľud zanedbáva. Sú tu isté tlaky, napríklad tlaky na Grécko, aby nerobil referendum, na Taliansko. Tam boli voľby a zároveň neboli. V Grécku boli. Ak sa však veci nezmenia, ak budú nevolení predstavitelia vládnuť, tak nemôžeme hovoriť o, o skutočne demokratických voľbách a takisto by sme nemali diskutovať o menách, pretože nové vlády ich môžu zmeniť. To je istý signál, že demokracia je niecelkom v poriadku. Ďakujeme. A teraz jeden rečník, ktorý sa vyjadri proti. Pán Svoboda, nech sa páči. Pán predseda, odhľadnúť od toho, že máme absolútnu dôveru k spravodajkyni Ayala Sender, musím v mene politickej skupiny skonštatovať, že ide o nezávislú pozíciu, ide o osobu, ktorú buď pokladáme za správnu alebo nesprávnu, nejde o delegovaného vyslanca vlády a to by som chcel zdôrazniť, na budúce PP bude možno požadovať výmenu komisára, pretože sa zmenila vláda. My hovoríme za Európu, my nehovoríme za jednotlivé vlády a to by sme si mali uvedomiť a preto by som chcel veľmi jasne povedať, tu bol niekto nominovaný, výbor parlamentu skonštatoval, že je to správne, táto osoba je považovaná za správnu, spravodajkyňa Ajala Senda predniesla všetky fakty a mali by sme veľmi, so všetkou e, vážnosťou hlasovať o tejto osobe a nie o vláde v Španielsku. Ďakujem. E, proszę Państwa, najpierw głosujemy nad wnioskiem pana Odi. E, ďakujem. Najprv e, hlasujeme e, no, o návrhu pana Ody a tento návrh je o tom, aby sa odložilo to hlasovanie. Teda, že najprv hlasujeme o návrhu pána Ody. Pýtam sa, kto je za tento návrh? musíme... Musíme to potvrdiť elektronicky. Potvrdzujeme to elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasujeme o návrhu pána Ody.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 o kandidatúre ehm, pána Korony Ramona. Tajné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. Kandidatúra bola prijatá. Blahoželám. Teraz e, menovanie pána Vilego Itela ako člena e, dvora auditorov. Tajné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. Kandidátura bola prijatá. Blahoželám. Nasledujúca kandidatúra Kedin Cardiff. Tajné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. Kandidatúra bola prijatá a nasledujúca kandidatúra pán Pieter Ruso. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. Kandidatúra bola prijatá, blahoželám. Nasledujúca kandidatúra Vitor Manuel da Silva Caldeira. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. kandidatúra bola prijatá. Blahoželám. A posledná kandidatúra e, pána Hansa Gustava Wisberga. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. Kandidatúra bola prijatá. Blahoželám a ďakujem pani Ajala za pripravenie všetkých hlasovaní o celej správy. Nasledujúca správa pani Jiménez a pani Romero, pretože e, nebol podaný návrh na e, pozmeňujúce návrhy alebo odloženie. Pani Tyson, chcete niečo k tomu? Pán predseda, chcem len eh, napraviť niečo, čo bolo chybné. Možno som si nedala dosť kávy a pán Ody eh, je eh, nová vláda v Belgicku, ktorá vyšla z volieb. Trvalo nám to viac ako 500 mm, dní zostaviť tú vládu, no pred tým prebehli voľby a chcem to len zdôrazniť v snemovni. Ďakujeme e, pani. Ďakujeme pani kolegyňa. Vedeli sme o tom všetci, no e, že ste to zdôraznili, má svoj význam. Demokracia um, pracuje um, dlho, ale nakoniec dosahuje dobré výsledky, o tom vieme. A teraz sa vracame do druhého čítania. Uh, správy o Európskom ochrannom príkaze a to je hlasovanie o správe pani Jiménez a pani Romero. V tejto správe nie je um, návrh na odloženie uh, ani uh, pozmeňujúce návrhy a preto um, považujem spoločné stanovisko rady za prijaté. Nasledujúca uh, správa, to je správa pani Mathieu. To je tiež v druhom, dru, na druhé čítanie. V uh, tomto konaní je jeden uh, návrh e, o povolenie um, občanov tretich štátov na pobyt a prácu. A v tejto veci sme tiež nedostali návrh, aby sa tá správa zamietla, ani sme nedostali uh, žiadny pozmeňujúci návrh, e, takže spoločné stanovisko rady považujeme e, za schválené a ďakujem pani Matie. A ďalšia e, správa je správa pani Riveriny a tiež ide o druhé čítanie. Sú to niektoré predpisy týkajúce sa rybolovu a komisie pre všeobecný rybolov v Stredomori. Ani v tejto veci sme um, nedostali e, návrh na zamietnutie ani pozmeňujúci návrh e, a preto považujeme stanovisko rady za schválené a ďakujeme e, pánovi Ribelíni. A druhé čítanie ročného členov uzavierky niektorých typov spoločností, pokiaľ ide o mikrosubjekty. Spravodajcom je pán Lene. Budeme prebrať e, toto stanovisko rady. Máme 5 pozmeňujúcich návrhov do právneho výboru, kto je za, hlasujeme o všetkých naraz. Kto je proti, kto sa zdržal, schválené. A teda toto pozmenené stanovisko môžeme považovať za schválené. Ďakujem a blahoželám pánovi Lone. Ďalšia správa pána De Castro týka sa finančného riadenia pre niektoré členské štáty. aby e, sa vyvarili problémov, čo sa týka finančnej stability. Máme teda návrh nariadenia, budeme hlasovať o všetkých šiestich e, návrh výboru Envy spoločne. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. A teraz ehm, budeme hlasovať o takto pozmenenom návrhu nariadenia. Kto je za? Kto sa zdržal? Kto je proti? Schválené. A teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia menovité hlasovanie. Začínam hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Ehm, a blahoželám pánovi de Castro. Teraz je ehm, správa pána Strliho a mm, budeme hovoriť o návrhu uznesenia 24. Kto je za bod 24? Kto je proti?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 proti, zdržali sa, prijaté. Štvrtá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz bod L, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Bod M, preambula, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté prijaté. Bod eh, M, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Bod O, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Hlasujeme o celom návrhu uznesenia. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Ďakujeme za spoluprácu. Ďakujeme veľmi pekne.